Szanowni Państwo, pozwalam sobie <clears throat> otworzyć Dámy a páni, dovolte, aby som začal prvú schôdzu nášho výboru pre regionálny výbor. Je, výbor je to ustanovujúca schôdza počas nového funkčného obdobia na roky 2009 až 2013. Chcem vám pripomenúť, že náš výbor v takejto podobe je v úrade iba druhý raz po sebe, pretože predtým náš výbor bol iba súčasťou výboru pre dopravu. Takže máme 5-ročnú skúsenosť ako plnohodnotný výbor parlamentu a teda teraz začíname ďalšie obdobie, funkčné obdobie tohto parlamentného orgánu. Je mi cťou môcť predstať túto špeciálnu časť našej schôdze. Je tomu tak, pretože predseda, prvý podpredseda nie sú prítomní. Ja som bol predtým druhý podpredseda a preto dnes mám tú čest predsedať prvej časti našej schôdzi. Budem pokračovať po anglicky. Rád by som vám pripomenul, že cieľom schôdze je ustanovenie Byra, výboru predsedníctva a budeme voliť najskôr zvolíme predsedu a potom podpredsedov. Ešte vám pripomeniem, že v súlade s rokovacím poriadkom, ak budeme mať jedného kandidáta na jeden post, tak je možné zvoliť ho aklamačne. Je tu aj ďalšia možnosť. Ak tajné hlasovanie, potom bude e, musí byť vznesená požiadavka zo strany minimálne 5, e, pardon, 8 členov. E, platí to v tomto prípade pre pospredsedu a podpredsedu. Takže začneme s hlasovaním. V prvom rade by som chcel mať informáciu o e, uznášania schopnosti, či náš výbor má kvórum na voľbu nového predsedu. Takže prosím sekretariat o túto informáciu, či sme uznášania schopní. Áno, takže sme uznášania schopní. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o novom predsedovi. Ďalší bod predkladanie nominácií na post predsedu. Chcem sa spýtať, ktorý člen výboru alebo politickej skupiny nám predloží nomináciu pán Val Nisternoj za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento výbor pre regionálny rozvoj je veľmi dôležitý výbor. Je to naše druhé funkčné obdobie. A navrhujeme pani Hübner za EPP. Je to nová poslankyňa v tomto parlamente, ale má mnohé kvality na vykonávanie tejto práce predsedu nášho výboru pre regionálny rozvoj. Určite by bola veľmi vhodná na túto pozíciu. Takže za EPP navrhujem pani Donatu Hubner. Ďakujem pekne, takže v súlade s rokovacím poriadkom sa obraciam na pani Hubner, aby potvrdila, či súhlasí s navrhnutou kandidátorou. Áno, súhlasím, ďakujem. Ďakujem pekne. Takže poznáme meno kandidátky. Mám, splnili sme všetky požiadavky stanovené v rokovacom poriadku. Sú nejaké ďalšie návrhy na post predsedu. Politicky je to možné, ale musí to prísť zo strany politickej skupiny. Niekto ešte? Prosím, aj sa predstavte. François Alfonzi za zelených ALE. My samozrejme súhlasíme s kandidatúrou za EPP vyhovuje nám to. Ale malá otázačka. Pani Hubner bola doteraz európskou komisárkou a e, komisia sa bude zaoberať e, tými spismi, ktoré ona spracovávala ešte ako komisárka. Pýtam sa, či tu náhodou nie je nejaké krytie e, funkcií v prípade týchto daných spisov, otázok, ako by sme sa s tým mohli vyrovnať. Dobre, ďakujem pekne, takže pani komisárka, prosím, e, zodpovedajte túto otázku, pripomienku. Ešte nie som predsedkyňou takže nemôžem e, sa konkrétne vyjadrovať k tejto téme, ale viem si predstaviť, že tak či tak v takomto potenciálnom, by sa mohol vyskytnúť takýto konflikt, e, potenciálny konflikt záujmov, môžeme sa tým zaoberať, dajme tomu, na vypočutí. Takže ak dovolíte, ak budem zvolená na e, post predsedkyne tohto výboru, tak by som sa mohla obrátiť, aby jeden z poslancov predsedal schôdze, schôdzi, ak by si to želali zelení. Ak by si to želal aj výbor, to by mohlo byť riešenie, ale chcem povedať rázne, že to, že som sa stala poslankyňou a že by som eventuálne predsedala tomuto výboru, to e, samé o sebe ešte nevyvoláva konflikt záujmov a Môžem vás ubezpečiť o tom, že spravím všetko, čo sa bude dať na to, aby som sa vyhla takejto situácii prípadným pochybnostiam. A myslím, že ak sa naozaj držíme pravidiel, tak e, tento fakt ešte sám o sebe nevyvolá takúto situáciu záujmu konfliktov. Takže dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť. Že vyriešime to, čo tu mm, povedal kolega. Ďakujem pekne, ak sa už nik nehlási s pripomienkou. Nenavrhuje sa tu tajné hlasovanie, tak dovolte, aby sme kandidátku prehlásili za zvolenú predsedkyňu tohto výboru. Uh, Ďakujem pekne. Teraz mám za povinnosť pokračovať v tejto schôdzi. Našou ďalšou úlohou je zorganizovať voľbu podpredsedu uznašania schopnosť sa nezmenila. Predpokladám, nemusíme si to opäť overovať, takže najskôr sa vás opýtam, či sú už nejakí kandidáti na post prvého podpredsedu nášho výboru. Pani Krell. Äh, Ďakujem pekne, pani Hübner. Dovolte mi Najprv aby som vám äh, zablahoželala k vášmu zvoleniu za predsedničku äh, tohto výboru. Želám vám príjemné obdobie predsedania, pre nás všetkých e, e, dobrú spoluprácu. Želám si, aby teda ten prechod z komisie e, do parlamentu vám padol ľahko a aby sme spoločne vypracovávali naše e, predstavy o e, e, budúcej štruktúre politik v tejto oblasti. Chcela by som pána George sa stráva takého sa navrhnúť za prvého podpredsedu. Myslím si, že by bol veľmi znalým a dobrým podpredsedom po vašej strane, strane. Pochádza z Kréty, už sa zaoberá štruktúralnou politikou a teda on predstavuje náš návrh ako kandidáta na podpredsedu. Ďakujem. Dobre som porozumela tomu, že pán Stavrakakis si želal byť kandidátom. Nech sa páči, máte slovo, vyjadrite sa. Akceptujem e, túto kandidatúru a ďakujem. Ďakujeme vám. Ďalšia otázka. Máme aj ďalších kandidátov na túto pozíciu prvého podpredsedu. Nikoho nevidím, takže môžeme prejsť k voľbe aklamačne. Pripomínajú mi tu, že by som mala e, tiež zdôrazniť, že všetci kandidáti nám predložili vyhlásenia o svojich finančných záujmoch, čo, bola, e, čo je vždy podmienka potrebná e, k zvoleniu. A teraz teda môžeme prejsť k ďalšej voľbe a e, chcem poprosiť e, o nomináciu kandidáta na druhého podpredsedu tohto výboru. Mr. Van Nistelrooy. Pán Van Nistelrooy opätovne. Vážená pani predsednička, chcel som tiež z mojej strany vyjadriť e, potešenie z, vašej voľby a prejdem teraz hneď e, ku kandidátovi na pozíciu druhého podpredsedu. Bol by to Markus Piper. Je, ako viete, e, už dávnejším členom tohto výboru. Osobitne sa v minulom funkčnom období zasadil za ciele našeho výboru. Je to kandidát na pozíciu druhého podpredsedu. Môžete, pán Markus Pieper, po- potvrdiť e, vašu kandidatúru na túto pozíciu? Áno, pani predsednička. Chcel by som e, prevzať túto úlohu, je mi potešením ju e, prevzať a takisto vám chcem poblahoželať k vašemu zvoleniu. Ďakujeme, takže ďalšia otázka. Sú ďalší kandidáti na pozíciu druhého podpredsedu tohoto výboru? Ak tomu tak nie je, ako sa to javí, potvrďme prosím aklamačne voľbu. And I would like to invite Marcus to... A Markusa by som teraz poprosila, aby sa usadil tu za predsedníckým stolom. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, ktorým je voľba tretieho podpredsedu. Opätovne nech sa páči, máte slovo. Tinta. În primul rând vreau să vă felicit pentru uh, No Ďakujem, chcela by som vám chcela poblahoželať vašej novej pozícii vníčky výboru REGI. Takisto by, vás, by som vás chcela uvítať tu v našom výbore. Skupina ALDE e, navrhuje pani e, Husmanovu e, na podpozíciu dru- podpredsedkyne bola členkou výboru REGI už počas minulofunkčného obdobia bola po- tiež podpredsedničkou, opätovne ju podporujeme. Bohužiaľ dnes eh, sa nemohla zúčastniť eh, na základe dvo- eh, osobných dôvodov. Ospravedlňuje sa. Poprosila ma o vyjadrenie jej súhlasu s touto nomináciou. Ďakujeme za toto vyhlásenie. Sú tu iní kandidáti na pozíciu tretie, tretieho podpredsedu? Ak nie, opätovne môžeme voliť aklamačne. A prejdeme k poslednej voľbe a to je pozícia štvrtého podpredsedu. A tu chcem poprosiť o e, nominácie. Nech sa páči. Pani predsednička, naša strana navrhuje Mikalisa Tremu Polosa, je Grékom z oblasti Tesaloniky, a veľmi sa zaujíma o balgánsku problematiku a stredomorie samozrejme a chcem zablahožať aj pani predsedničke a zaželať jej spolu s predsedníctvom vynikajúce funkčné obdobie. Uh, ask... Ďakujem. Môžeme teraz poprosiť pána Tremopulosa. Súhlasíte s uh, vašou nomináciou? Z môjho pohľadu vám chcem tiež poblahoželať k pozícii predsedničky a chcem poukázať na to, že prijímam túto nomináciu. Chvíľku to <laughs> eh, trvá. Každopádne otázka. Eh, je tu iný kandidát na túto pozíciu? Ak nie, môžeme prejsť eh, k hlasovaniu aklamačne. A teraz by som chcela všetkým poďakovať za toto rýchle hlasovanie, rýchly postup a možno by som teraz využila ešte dve minútky na to, aby som vám poďakovala e, za dôveru, ktorú ste mi prejavili. Budem sa snažiť byť e, veľmi efektívnou, produktívnou a e, načúvať vašim podnetom. Určite bude treba spolupracovať, vytvárať konsenzus e, týkajúci sa spoločných víziev a spoloč- spoločnej vízie naprieč politickým spektrom. E, budeme pokračovať v dosiahnutom, čo tento výbor v minulosti za posledné roky, za posledných 5 rokov dosiahol. Nebudú prebiehať len rozhodujúce politické rozpravy, ale tiež množstvo konkrétnej práce, ktorú tento výbor bude musieť realizovať. Budem sa snažiť zastávať to, čo sme dosiahli a vytvárať eh, kreatívneho ducha. Opätovne ešte raz vám ďakujem. A môžeme hneď prejsť, myslím si, k druhej časti našeho zasadnutia, čiže eh, k normálnemu zasadnutiu e, Výboru pre regionálny rozvoj. Týmto uzatváram ustanovujúcu schôdzu a začíname program našeho bežného zasadnutia. Máme návrh programu tejto schôdze, ktorý vám bol distribuovaný a ktorý, pokiaľ viem, máte k dispozícii. Prvým bodom bude prijatie tohoto programu, programu tejto schôdze nikto nedoručil nejaké návrhy, ktoré by zmenili tento navrhovaný program. A ak teda nemáte iné požiadavky, program je prijatý v distribuovanej písomnej forme. Žiadne zmeny, takže program je prijatý. Za to vám ďakujem. A teraz chcem zdôrazniť, že zápisnica výboru REGI zo 16. apríla vám bola tiež distribuovaná ako nová, nový parlament túto nemusíme prijímať, bola vám len distribuovaná. Prejdime hneď k bodu 3, to sú oznámenia predsedu. Tu by som len chcela vám odprezentovať tri body. Poprvé by som chcela povedať, že pokiaľ ide o stanovisko v rozpočtu, pre, to je dôležitý bod budúcich týždňov, pripomínam vám, že sme už nominovali autora stanoviska za náš výbor k rozpočtu 2010. E, je to e, členka EPP, ktorá však nebola zvolená a máme tu teda pred sebou novú výzvu, vzhľadom na to, že náš harmonogram časový je veľmi tesný. Stanovisko k rozpočtu musíme čo najskôr prijať, ale musíme si teda nájsť navrhovateľa takéhoto stanoviska. V takýchto situáciách pri veľmi krátkom harmonograme a pri témach, ktoré nie sú až také kontroverzné, bol väčšinou navrhovaný ako autor stanoviska samotný predseda a taký návrh e, vám predkladám aj ja dnes. Či by ste teda súhlasili, že predseda výboru by bol navrhovateľom stanoviska k rozpočtu na rok 2010 za náš výbor? Takúto otázku na vás teraz smerujem, pán Lambert voorzitter, inderdaad, u heeft het correct eh, aangegeven. Mevrouw Petre is... Máte pravdu, pani predseda, predsednička. Pani Pet zvolená nebola, ale ako výbor REGI by sme sa mali postarať o to, aby rozpráva o e, rozpočte bola dobre pripravená a preto aj naše stanovisko e, musí byť e, kvalitné za náš výbor. E, v minulosti sa to riešilo väčšinou tak, že predseda výboru sa postaral o to, aby stanovisko bolo predložené včas. A ak sa pozerám dnes na toto stanovisko, tak ma k tomu napadá ešte jeden bod, ktorý my ako výbor pre regionálnu politiku súvisí s pilotnými projekt, projektami minulosti, ktoré by sme chceli e, realizovať. Toto je všetko bod 5 našeho programu. Pán kolega, ak súhlasíte, môžeme to riešiť potom. Teraz ide len otázku, kto bude navrhovateľom. Akceptujem takúto procedúru a svoje poznámky teda poviem neskôr. Máte ešte niekto iný e, nejaké poznámky? Pani Schleiter? Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ähm, zunächst... Ďakujem, pani predsednička. Najprv by som chcela položiť otázku. Vy ste práve e, vysvetlili, že tam, kde sú záuj- e, konflikty záujmov, tak, tu, e, tak by ste brali ohľad na celú tú citlivosť tej otázky. No ale práve rozpočet, ktorý navrhla komisia, ak vy ako predsedníčka by ste ho prezali, tak to je pre mňa problematické. Preto považujem za dobré, aby to bol jeden z podpredsedov, alebo ak Eh, alebo aby to zostalo eh, v réžii danej, danej skupiny politickej. Inak o tom eh, musíme ešte diskutovať. Uh, well, thank you for your comment. Ďakujem za váš komentár, s tým nemám problém, takže ak by ste chceli prvú podpredsedničku, prvého podpredsedu navrhnúť, tak nech sa páči. Áno, sú ešte nejaké ďalšie pripomienky k tejto téme? Pani Krajl, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím povedať, za našu politickú skupinu podporujeme návrh, e, aby to robil e, predseda. E, na tomto mesi to nepovažujem za problematické, pretože minimálne minulý rok a v predchádzajúcich rokoch, pokiaľ ide o rozpočtové diskusie, výbor nemal žiadne problémy s komisiou. Skôr komisia a parlament spolu mali problémy s radou, takže nie bol to taký nejaký konflikt záujmov. Ale rovnako ako pán Fan chcel by som povedať, že pilotné projekty, ktoré sme v rozpočte zavedli minulý rok, e, e, mali by sme sa postarať, aby e, sa toto tiež obnovilo. Teraz pôjde rozpočet z roku 2010 na dva roky a mali by sme teda ošetriť aj túto otázku a zakotviť to tam. Chcela by som zopakovať a potvrdiť, že túto diskusiu budeme viesť v rámci bodu 5 nášho programu, ale teraz tu máme návrh pani e, e, Schleiter. Neviem, či sú nejaké ďalšie komentáre e, k nemu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som spravodajcom pre rozpočet na budúci rok a teda ako skromný náhradný člen tohto výboru by som chcel povedať, že Ehm, ide tu predovšetkým o diskusie s radou. Pokiaľ ide o návrh rozpočtu, ehm, pretože sa k tomuto návrhu rozpočtu vyjadrujú členovia parlamentu. Takže toto je dôležitý ehm, dokument, podkladový dokument, takže ja nevidím problém v tom, že e, bývalá komisárka pre regionálnu rozvojovú politiku by predsedala v tejto veci. Ja si myslím, že by bol nonsens, keby sme predpokladali, že budeme mať eh, nejaký, nejakú skutočnú diskusiu, pokiaľ ide o PNR. Eh, pretože eh, skôr ide teda o pôvodný návrh rády predostrený začiatkom júnu, júna. Ďakujem pekne za váš e, komentár. Chcela by som sa teraz spýtať e, pani Šliter, e, či ešte stále trvá na svojom návrhu. Ak nie, tak by sme potom sa vrátili k téme koordinátorov. Nech sa páči. Áno, my ako zelení sa naďalej pridržame našej pozície. Dobre, takže touto tému sa budeme zaoberať na zasadnutí koordinátorov. Dovolte mi, aby som pripomenula, že zasadnutie koordinátorov sa bude konať po tomto zasadnutí. A chcela by som teraz už iba eh, poznamenať, že lehotou pre eh, predostretie eh, pozmeňujúcich návrhov je 10. august. Hlasovanie sa bude konať na začiatku zasadnutia 2. septembra, pretože sme pod časovým tlakom. Takže Eh, otázku eh, predsedu eh, respektíve teraz spravodajcu prenesieme na zasadnutie koordinátorov. A potom druhé oznámenie, ktoré by som mala v rámci tohto bodu, sa týka vypočutia nového komisára pre regionálnu politiku. Možno viete, že konferencia predsedov 9. júla súhlasila s e, e, jednoduchším skráteným e, konaním tohto vypočutia a menovaný komisár bude v našom výbore 2. septembra. A potom stretnutie koordinátorov sa bude konať, na ktorom sa teda vyhodnotí vypočutie komisára a výsledok tohto hodnotenia sa potom predostrie konferencii predsedov eh, parlamentu v parlamente a to pravdepodobne ukončí našu úlohu a hlasovať sa bude eh, na septembrovej eh, plenárke o tom. A potom ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť, je niečo, čo máte pred sebou na stole. Je to dokument týkajúci sa kohesnej e, politiky a e, výboru pre regionálny rozvoj. Sú tam aj viaceré poznámky, ktoré dúfam e, budú užitočné. Zatiaľ sú len v angličtine k dispozícii. Ostatné jazykové verzie v priebehu septembra vám elektronicky poskytneme. Obzvlášť je to dôležité pre nových členov e, nášho výboru. Nájdete e, tam informácie o e, politike, s ktorou sa tu budeme zaoberať, teda o tých hlavných aspektoch tejto politiky, ale je tam samozrejme aj informácia o praktickom fungovaní výboru, teda každodennom fungovaní výboru, takisto pôjde aj o úlohu sekretariátu, bude tam, sa tam pojednávať o skupine poradcov a ďalších in otázkach. Ak by ste potrebovali nejaké ďalšie informácie, či už o politike alebo o výpore samotnom, e, sekretariat je vám plne k dispozícii, kedykoľvek sa naň môžete obrátiť. Takže to by bol e, tretí a posledný e, bod z mojich oznámení a teraz by sme mohli prejsť k bodu 4 programu, ak nie sú žiadne e, pripomienky. A bod 4 predstavuje potvrdenie kalendára e, schôdzi na rok 2009. 10. 9. Ten sme tiež e, rozdali. A ja by som chcela povedať, že tento rozvrh bol jednomyselne schválený, prijatý na predchádzajúcom výbore. A ak nie sú žiadne požiadavky, E, niečo zmeniť. A že všetky tie ozostávajúce dátumy e, schôdzi e, v budúcom, teda, teda v roku 2009 príjmame. Nevidím, že by teda boli nejaké komentáre, pripomienky k tejto téme, tak môžeme takisto považovať tento kalendár schôdzi za prijatý a tento bod programu je prejednaný. A teraz by sme mohli prejsť k bodu 5, rozpočet na rok 2010, oddiel 3, komisia. Samozrejme, toto je veľmi dôležitý moment a, a súčasť práce nášho výboru a sekretariát e, vypracoval návrh e, stanoviska, ktorý sme vám takisto rozdali. Tiež by som chcela povedať alebo zopakovať to, čo som povedala úvodom, že máme e, lehotu pre pozmeňovacie návrhy k návrhu tohto stanoviska a budeme hlasovať o návrhu stanoviska aj pozmeňovacích návrhov začiatkom, na začiatku nášho budúceho stretnutia, to je 2. E, septembra tohto roku. A teraz by som chcela otvoriť diskusiu, pretože e, z toho, čo povedala Konstance Krell, aj Lambert van Nistelrooy, e, e, chápem, tak som to pochopila, že by sa chceli ešte vyjadriť, takže otváram diskusiu. Beste voorzitter, ehm, het ligt niet in de bedoeling om nu uitgebreide beschouwingen te houden, want een heleboel zaken... Pani predsednička, mm, veľa z tých vecí, ktoré e, sa spomínajú v tejto správe, náš výbor už viackrát spomenul, e, napríklad ide o bod 5. To by bola tá potrebná reakcia na takúto zmenu v rozpočte. E, je samozrejme normálne, že náš e, výbor e, sa bude snažiť o opätovné navýšenie tejto sumy na pôvodnú výšku. To je teda všetko prirodzené. Ale ja by som chcel povedať niečo k bodu 4, ktorý je bodom, ktorý je veľmi dôležitý pre náš výbor, pretože každý výbor a aj náš v priebehu minulých e, rokov e, mal možnosť podporiť určité pilotné projekty. To sme robili aj my. Podporili sme určité témy, napríklad e, súdržnosť na globálnej úrovni. Tam sme sa zaoberali tým, ako sa v minulých 20-30 rokoch viedla kohezná politika a čo sa teda udialo aj v EÚ v tejto oblasti a skúsenosti ktoré e, pritom nazbierame, by sme chceli e, teda aj globálne využiť e, napríklad v pôsobení z OSN. Takže to je napríklad jeden pilotný projekt. A Preto by bolo dobre, keby sme vypracovali pre túto tému rozpočtovú položku. Potom je tam projekt Erasmus, teda vzdelávanie určitých e, e, zástupcov na komunálnej a mestskej úrovni. To je veľmi dôležité. A potom ďalší pilotný projekt e, Rómovia. No a teraz vidíme, že projekt Erasmus je vyčerpnutý, pretože na rok 2010 sa nepredpokladá žiadne rozpočtové prostriedky pre tento program. Ale výbor septembri alebo čo najskôr eh, by eh, mal byť informovaný aj o pokroku eh, v týchto projektoch a my sme ich podporovali značením, takže ako to bude potom vyzerať ďalej. Inými slovami, Chceme, aby e, sa tu vytvorili nejaké rozpočtové e, priestory pre túto tému a aby e, bol výbor informovaný o tom Konstanca Krell. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som pripomenúť, že by sme sa mali postarať o to, aby pilotné projekty, ktoré sme minulý rok pozastavili, sa mohli, teda, teda, vytvorili, aby mohli byť podporované ďalšími finančnými prostriedkami a bolo by veľmi zmysluplné, keby nám komisia uh, E, podala e, správu o tom, čo sa vlastne e, konkrétne už udialo a myslím si, že tento rok, keďže pilotné projekty väčšinou fungujú dva roky, že by sme tento rok sa nemali snažiť rozmýšľať nad novými pilotnými projektami, ale v prvom rade by sme sa mali zaoberať tým, či boli zmysluplne realizované tie, ktoré sme navrhli v minulosti, aby sme pouvažovali nad zmysluplnou stratégiou, e, ktorá by vychádzala z výsledkov týchto pilotných projektov. A myslím, že v tomto zmysle by sme e, mali pozmeniť aj e, toto stanovisko o rozpočte. Ďakujem, nech sa páči. Prepačte. Počujete ma? Dobre, ďakujem. Chcem sa niečo opýtať. Pokiaľ viem, pre rok v dokumente e, rozpočtu 2010 sú tam Jasper a Erasmus. A chcem sa spýtať jednoduchú vec. Pokiaľ viem, členské krajiny musia poskytnúť všetky dokumenty o uh, fondoch na regionálny rozvoj do konca minulého roka a potom komisia analýzuje tieto dokumenty, či členské krajiny splnili všetky potrebné požiadavky, platby, náhrada nákladov. Takže pokiaľ viem, táto tabulka ešte nie je definitívna členské krajiny majú čas poskytnúť potrebnú dokumentáciu o tom, ako budú prispôsobené e, kohezné fondy. A nehovorí sa tu nič o realizovaní e, týchto projektov členských krajinách a mohlo by to mať dopad na rozpočet 2010, alebo jednoducho tomu nerozumiem. Takže hovoríme o roku 2010. A ako to je s výsledkami štrukturálnych e, fondov e, na roky 2004 a 2006? Pretože tá dokumentácia bola poskytnutá iba na koncu, konci minulého roka, alebo sa o tom e, bavil už predchádzajúci výbor? Nech sa páči. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, táto otázka na to nadvezuje. Často sú tu informácie o tom, že ten tok prostriedkov je veľmi pomalý. Pre plánovanie je však dôležité vedieť, či sa tie prostriedky nevyužívajú len e, v rámci nejakého dočasného problémy, alebo jednoducho nie je záujem. Takéto informácie by sme potrebovali aktuálne to znamená, aké sú aktuálne nevyčerpané prostriedky, ako to vyzerá s implementáciou e, rozpočtových programov. E, you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem pokračovať po maďarsky. Vážení kolegovia, dovolte, aby som povedal niečo o rozpočtovom zmierovacom konaní. Otázky, ktoré tu nadhodili členovia výboru, boli preberané aj na zmierovacom výbore. A v mene parlamentu sme sa jednomyselne vyjadrili a teda vítame kroky komisie na zabezpečenie urýchlenia platieb, teda aspoň snaha o urýchlenie. Padlo niekoľko rozhodnutí na jar aj na pôde parlamentu. A my sme navrhli ďalšie opatrenia. A na druhej strane som rád, že táto téma tu odznela síce, že nestačí zabezpečiť, že členské krajiny e, použijú tieto prostriedky, musíme sa zamerať aj na účinnosť celého postupu, aby peniaze boli použité na dosiahnutie stanovených cieľov. Na to boli určené peniaze daňovníkov, takže tu chceme poukázať aj na to, že rozpočet, na ktorom teraz pracujeme, spadá do širšieho krízového kontextu. Vidíme, že Európska komisia sa snaží vypracovať mnoho uh, plánov na pomoc a snaží sa nájsť prostriedky a nemôžeme ignorovať, že je e, veľa peňazí k dispozícii v kohéznom fonde a tie sú určené na ciele, ktoré majú pomôcť oživiť hospodárstvo. Takže sa pýtam, či všetky programy členských krajín spadajú do tohto kontextu tá škála projektov je veľmi široká, ale možno, že by sme tu mali poukázať na to, že členské krajiny môžu prepracovať tieto programy a môže, môžu sa ubezpečiť o zacielenejšom eh, vynaložení na ochranu pracovných miest, na vytvorenie nových pracovných miest, na podporu malých a stredných podnikov a tak ďalej. Takéto jednostranné prehlásenie spravil parlament počas mierovacej schôdzky a bolo nám povedané, že e, rada sa priaznivo pozerá na toto prehlásenie. No a je to veľmi dôležitá téma, takže by sme sa mali vrátiť k tejto téme ešte v septembri a možno tu bude dvojaká podpora. Pokiaľ viem, výbor, eh, že to úplne spadá do filozofie tohto výboru. Ja ako spravodajca budem venovať mimoriadnú pozornosť otázkam regionálneho rozvoja. A myslím, že náš manevrovací priestor, ktorý je veľmi malý, musí byť využitý. Musíme ho plne využiť. Takže ja plne podporujem túto verziu tohto stanoviska. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že tie, tie čísla komisia predklada rovnako tak, ako aj implementáciu v e, operatívnych programoch v regiónoch a preto by nám malo byť e, e, jednoduché dostať sa k informáciám. Snáď ešte jedna poznámka. Keď tie čísla dostávame, tak ich e, získavame z rozpočtového roku 2008 a to bol ten rok, kedy väčšina operatívnych programov bola len schválená a ako všetci viete, najneskôr o 4 týždne budete to vedieť záväzne, že Rozbeh tých programov vôbec nebol v tých regiónoch ľahký. E, pamätajte na to, že keď v roku 2008 tá miera vy, e, vyčerpa, e, vyčerpanosti alebo čerpania bola úplne iná, než sme si želali, tak v roku 2010 to bude úplne inak. Pripomínam vám, že máme tu pravidlo N plus 2 alebo N plus 3. To znamená, že regióny musia využiť e, tie prostriedky po tom, čo sa rozbehli pro- projekty, a to v období teda do dvoch, respektíve troch rokov od toho rozbehu. A my ako časť rozpočtovej e, inštitúcie musíme e, dbať na to, aby sa prostriedky neposúvali do, dozadu, ale musíme pozerať na to, aby prostriedky nevyčerpané v roku 2009 sa mohli použiť ešte v roku 2010. To náš e, rozpočtový pro, program nepovoluje. Musíme dbať na to, aby operatívne programy v zmysle toho, čo sme tu prijali, čo najrychlejšie boli implementované. Na druhej strane tiež na to, aby prostriedky boli k dispozícii aby sa využili v danom časovom období a moje skúsenosti mi ukazujú, že komisia tu má dobrý, dobrý e, odhad a že keď je v prípade problémov menej prostriedkov, tak v doplnkových rozpočtoch sa to dá ešte korigovať. V minulosti bola politika rozpočtu vždy taká, E, nášho výboru taká, že sme sa vracali k predbežnému návrhu komisie. Rada však e, nekonáva väčšinou v záujme regionov a v záujme parlamentu. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť k rozpočtu? Chcem sa opýtať, či tu je zástupca komisie a či by sa chcel vyjadriť ak nie, tak vám môžeme pošlať, poslať všetky informácie, ako náhle ich budeme mať. Sekretariat sa o to postará pani Šreder. Chcela som len dodať, že predložíme pozmeňujúce návrhy za stranu zelených a sme toho názoru, že množstvo prostriedkov, e, pokiaľ ide o ochranu e, klimatických podmienok, nie sú v zmysle občanov, v zmysle E, životného prostredia a preto v tomto ohľade e, chceme, aby boli zapracované do rozpočtu príslušné poznámky, nechceme navrhovať nové rozpočtové e, riadky. Jednoducho len súhlasíme s tým, že tak ako bolo dohodnuté, tieto pilotné projekty budú trvať dva roky a že naozaj budeme teda v tom čerpaní pokračovať a s politickými skupinami, ktoré to už boli podporili, budeme naďalej e, podporovať ďalšie e, na pokračovanie týchto projektov. Ďakujem pekne. Ešte nejaké pripomienky? Takže dohodneme sa na tom, že sekretariát e, získa potrebné informácie a rozpošle vám ich čím skôr. Ja chcem iba potvrdiť, že keď komisia pripravo, pripravuje predbežné záväzky a platby na ďalšie roky, tak berú do úvahy minimálne dva faktory. Súčasný e, stav pokročenia jednotlivých operatívnych programov, ale pozera sa aj na skúsenosti z minulosti na to, aby sa správne komisia rozhodla. Takže áno, sekretariat sa o to postará. Ďakujem pekne. Takže lehota je 10. august. A no, opäť to opakujem. Ďakujem pekne. Takže posledný bod teraz na našom programe. Bod rôzne. Áno, bod rôzne. Pýtam sa, či niekto niečo má k tomuto bodu. Ak nie, tak táto Chôdza končí a žiadam predsedníctvo aj koordinátorov, aby tu ešte zostali na schôdzku koordinátorov a zvyšku. Želám pekné leto.